Good afternoon, ladies and gentlemen. Pekné popoludne, dámy a páni. Chcela by som vás požiadať, aby ste sa usadili. It's getting... Je tu stále hlučnejšie. Po tom, čo som povedala, aby ste sa ukludnili. OK. I, I have this one. Probably it works. Can I... Zdá sa, že to funguje. Chcela by som vás požiadať, aby ste si sadli aj poradcovia. A začneme teda hlasovanie, myslím. Začneme teda so správou. Pán autor je tu. Ale ešte predtým tlmočníci si vás dovolujú informovať, že bola vyhlásená štreková pohotovosť, pretože sa narušilo kolektívne vyjednávanie o pracovných podmienkach tlmočníkov. Vstupujeme do jej tretieho týždňa napriek mnohým ústupkom z našej strany. Manažment nevyvinul žiadne úsilie na vyriešenie konfliktu. Tlmočníci vo viacerkových kabinách na tejto schôdzi sú predmetom rekvizície a nemôžu tlmočenie prerušiť. Považujeme teda za porušenie ich práva na štrajk a za diskrimináciu niektorých jazykov a tým aj poslancov. Z dôvodov solidarity s nimi preto pôvodne plánované prerušenie tlmočenia neprebehne. Zároveň vás spolutovaním oznamujeme, že po oficiálne stanovom konci schôdzi, teda po 18. 40. nebudeme pokračovať v tlmočení. MFF. Ďakujem pekne sekretariátu a kolegom za to, že mi pomohli. Budeme tu mať aj zisťovaciu misiu v Severnom Írsku a je veľmi dôležité pre nás, aby sme využili tú príležitosť a vyslali skutočne silný signál za parlament, aby sme skutočne vedeli, že ten mierový program musí pokračovať aj po roku 2020, ak to bude možné Mali by sme vyslať tento jasný signál za parlament, komisii a aj rade. Very much. Ďakujem pekne. A teraz ideme hlasovať. A začneme s pozmeňujúcim návrhom číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete si to overiť? Overíme si pozmeňujúci návrh číslo 1. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. It... First of all. And the vote is closed. And it... Končím hlasovanie. Zamietnuté. It, it doesn't matter. Okay. We, we continue now. Pokračujeme teraz s pozmenujúcim návrhom číslo 2. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis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 Pozme si na 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kont 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 34, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, overme si 41, elektronicky otváram hlasovanie.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 prijaté. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A teraz budeme hlasovať finálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. Gratulujem, pán Vogen. Ďalšou správou, o ktorej budeme hlasovať, je správa pána Paskola Arimona o osobité opatrenia pre Grécko. Pán Arimon, chcete niečo k tomu povedať predtým, srdečne sa nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že táto správa je svedectvom žitej solidarity v Európe. Je to svedectvo za pridanú hodnotu koheznej politiky a je to dôkaz toho, že tu v parlamente cez, naprieč celým spektrom politických strán sa dá spolupracovať a preto sa chcem poďakovať všetkým deňavým spravodajcom a kolegom a kolegyňam, ktorí budú teraz hlasovať za túto správu. Ďakujem sekretariátu za vynikajúcu spoluprácu, ďakujem aj mojim spolupracovníkom. Ďakujeme. A teraz začneme hlasovať. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 5, prepačte, kompromis 1, kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 6 s pozmeňujúcim návrhom.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 zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 16, za, proti, zdržali sa, prijaté. 17, sú identické, 16, 17, takže teraz ideme k 18, za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20 za, overme si 19, elektronicky si overíme pozmeňujúci návrh 19, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to zamietnuté.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 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 55 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis, e, návrh 56 vypadáva, čiže sme prijali 55, kompromis 14, za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz ideme k, k finálnemu hlasovaniu. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. A je to prijaté. Gratulujem, pána Rimont. Ďakujem veľmi pekne. A týmto sme skončili hlasovací čas. A teraz budeme pokračovať. s výmenou názorov. Pôvodne sme žiadali vypočutie, ale vzhľadom na zoznam účastníkov na výmenu názorov je to vlastne podobné, ako keby to bol hearing. My dnes tu budeme mať výmenu názorov, pretože o to požiadal spravodajca, spravodajcovia a takisto aj väčšina poslancov výboru regii. Bude tu výmena názorov k legislatívnemu návrhu, návrh naradenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení nariadenie ktorým sa ustanovujú spoločné ustanovenia Európskom fonde regionálneho rozvoja. A ten názov je veľmi dlhý. A ja som to teda zjednodušila. Takže ide tu o zmeny ustanovení na to, aby sa umožnila táto výkonnostná rezerva, ktorá by sa využívala na strukturálne reformy, na konkrétne priority stanovené v partnerských dohodách. Predovšetkým tento návrh vkladá články 22, 1a, 22.8 a 23a do CPR, kde sa stanovujú princípy a postupy pre využívanie koheznej politiky a jej peňazí pre štrukturálne reformy. Ďalšie pozmeňujúce návrhy prispôsobujú CPR ustanovenia k cieľom, definíciám a povinnostiam podávať správy. Vzhľadom na odporúčanie koordinátorov sme prizvali viacerých rečníkov na to, aby sme mali kompletný prehľad o viacerých aspektoch týchto návrhov. Budeme tu mať konkrétny program našej výmeny názorov. Teda predovšetkým by som dala slovo pánovi von Breska. My sme vás už dlho nevideli. Takže pán Breska, máte slovo, môžete vysvetliť tento návrh komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka a ďakujem za pozvanie. Dovolte mi opäť sa vyjadriť. Budem kratšie hovoriť, Slobujem ako do poludňa. A takisto sa teším, že tu mám kolegyňu eh, Mary McCarthy, ktorá pracuje na, štruktú- na pre službách štruktúrálnych reforiem pod- a ona takisto poskytne objasnenia, pokiaľ ide o reformu štruktúrálnu, teda čo tým komisia zamýšľa Mám zase tak ako do poludnia pár priesvitiek, prezentáciu, ale v stručnosti preletíme cez niektoré z tých bodov, ktoré tu vidíte. Prvá otázka je teda, že prečo máme tento návrh, prečo sme ho spravili. Pre nás štruktúrálne reformy a investície sú dvomi stranami tej istej mince. Čo tým chcem povedať? Znamená to napríklad, že ak, si mysl, ak myslíme o malých a stredných podnikoch a majú problémy prístupu k financiám alebo fungujú vo veľmi ťažkom biznis prostredí alebo majú ťažkosti, pokiaľ ide o získanie rozsudkov alebo problémy pri zriadovaní podnikov alebo povolenia na stavbu, tak je pravdepodobné, že aj keď ich podporujú investície Európskej únie, tak tie príležitosti alebo šanca na úspech alebo toho, že to bude mať dopad, sú veľmi nízke. A preto si myslíme, že obe veci, tak štruktúrálne reformy na jednej strane a investície musia ísť jednoducho ruka v ruke. A toto je dôvod, prečo sme predložili tento konkrétny návrh, ktorý umožňuje pozitívny mechanizmus stimulov na to, aby sa využívali niektoré zo štrukturálnych fondov na to, aby podporovali štrukturálne reformy. Ďalšia vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, ako vidíte v úvode, to je alternatíva, to znamená, je to možnosť, nikto nie je povinný to plniť, členské štáty to môžu využiť, časť z toho alebo celé, pokiaľ ide o tú výkonnostnú rezervu na to, aby sa podporovali štruktúralne reformy. Ďalšia otázka, ktorú by som chcel spomenúť, a vidíte to aj na konci priesvitky, je tam to, že nespochybníme vlastne zacielenie na výkonnosť v oblasti koheznej politiky. Všetky pravidlá, ktoré sa týkajú výkonnosti, vrátane tej výkonnostnej rezervy pre tie programy a priority programov, ktoré existujú a ktoré nie sú tým dotknuté, tie zostanú v platnosti a nebudú spochybňované. Ako teda tento nástroj funguje? No, podľa našich návrhov, ak členský štát chce to využiť, musí predložiť návrh komisii na to, aby sa alokovali, vyčlenila časť tej rezervy alebo cel, totalita, cel, celková suma a v tomto návrhu musí stanoviť opatrenia, ktoré chce takto implementovať, tie mielníky a ciele, ktoré chce dosiahnuť a takisto aj časový harmonogram. A pokiaľ ide o časový harmonogram, čo je veľmi dôležité, hovoríme tu o maxime 3 rokov. Prečo 3 roky? Pretože toto je pilotný projekt a my nechceme, aby to bolo príliš komplikované, ale chceme ísť smerom, eh, aby to bolo dosažiteľné v krátkodobom hľadisku na to, aby sme mohli sa ponaučiť, aj pokiaľ ide o ten nástroj reformy, ktorý navrhla komisia v rámci návrhu MMF pre obdobie po 2020. Takže ak členský štát využíva túto opciu, možnosť, alternatívu, tak komisia bude požiadaná, aby vyhodnotila tento návrh a toto potom po dialógu, po rozhovore s členskými štátmi sa to sformalizuje v rámci implementačného rozhodnutia zo strany komisie, kde sa stanovia tieto záväzky, samozrejme aj suma, ktorú treba vyplatiť a potom, potom teda, čo sa tieto záväzky v plnej miere splnia na to, aby sme sa vyhli nejaké dodatočnej byrokracii, spôsob, ako my to chceme monitorovať, to je prostredníctvom procesu európskeho semestra, to znamená, že členský štát podá správu, preferu, teda v rámci národných programov, tak by sme to chceli o pokroku, že do akej miery sa podarilo plniť tie ciele a komisia potom bude môcť v tých správach za krajiny poskytnúť e, informácie ohľadne pokroku v týchto krajinách. Ako som už povedal, je tu veľa eh, priestoru pre členské štáty, ale čo som chcel povedať tu je, že nie je to členský štát, ktorý nakoniec bude rozhodovať, pretože tie peniaze budú musieť byť vyňaté z programu a toto znamená, že tak aj regióny, ktoré sú zodpovedné za tieto programy, plus sociálno-ekonomickí partnery, ktorí sú monitorovacej komisii, budú musieť poskytnúť schválenie predtým, než sa niečo takéto udeje. To znamená, všetci partnery na jednotlivých úrovniach budú zaangažovaní a budú musieť schváliť takýto transfer z kohezné, programu koheznej politiky do záväzku reformného. Takže tí, ktorí sú zodpovední za tie financie, budú mať finálne slovo, posledné slovo, či sa to teda udeje, alebo či sa to neudeje. Čo je veľmi dôležité, a to je posledná, posledný bod na tejto priesvitke, že chceme využívať priamu správu manažment na to, aby sa to implementovalo. Prečo? Pretože si myslíme, že inak by to bolo komplikované na to, aby sme ťažkopádne na to, aby sme išli touto cestou a povedali, že tento článok platí, tento neplatí, tento neplatí a bolo by to jednoducho príliš komplexné na to, aby sa našlo zhodné, vhodné pracovné riešenie pri implementácii takéhoto pilotného programu. Ešte pár slov k reforme, ale viem, že Mary povie viac k tomu. My vieme, my chceme, aby tieto boli relevantné pre Európsku úniu ako takú a myslíme si, že tu teda hovoríme o reformách, ktoré boli identifikované v kontexte európskeho semestra a ešte raz teda, nakoľko teda ide o finančný stimul, nie je tu žiadne cenové ocenenie, nie je tu teda o preplácanie nákladov, účtenie, ktoré nastali, ale je to financovanie, ktoré nie je s nákladovosťou spojené, pretože vychádza z poskytovania toho stimulu. A preto, vychádzajúc z tejto logiky, by tu bola jedna platba po tom, čo sa splnia všetky odsúhlasené podmienky. Takže kedy sa to teda udeje? Na základe toho nášho návrhu členské štáty nám dúfame teda dajú signál v kontexte národných reformných programov za rok 2019 úmysly, že či využijú alebo nevyužijú tento nástroj, pretože tento proces bude musieť ísť ruka v ruke s programovými modifikáciami, pretože tieto peniaze budú musieť byť vyňaté z toho programu a budú musieť ísť do reformných záväzkov. A časový harmonogram, pokiaľ ide o implementáciu tej výkonnostnej rezervy, odkiaľ tie peniaze budú vyňaté, to všetko sa musí udiať v lete, jesene budúceho roku, pretože toto je ten čas, kedy sa budú alokovať výkonnostné rezervy, ako náhle tieto budú alokované, tak už je príliš neskoro, aby sa povedalo, že my ešte chceme využiť niektoré z týchto peňazí a dať ich do tých reformných záväzkov. Takže ide tu skôr taký časový harmonogram a lehoty, právne lehoty, pokiaľ ide o takéto možné transfery. Ako náhle tu bude teda dohoda a je to tu takisto na to, aby veci boli zjednodušené, tak už sa to neotvára. To znamená, ciele a sumy sa nebudú dať pozmeniť a to by teda znamenalo, že tieto ciele musia byť ambiciózne, ale aj realistické na to, aby sa dali dosiahnuť. A, a dúfame, že v takomto kontexte aj možné externé faktory budú teda zobrané do úvahy. Ešte pár záverečných pripomienok, pokiaľ ide o dopady týkajúce sa platieb. Vzhľadom na to teda, že nehovoríme o preplácaní nákladov, nepriamých. Nie sú tu teda práv, náro, nie je tu nejaká nárokovateľnosť na toto, pretože my nepreplácame náklady a preto tu nie je ani potreba národného e, spolufinancovania, nie je tu ani prefinancovanie a takisto tu nie sú ani platby, pokiaľ ide o čiastočné poskytnutie výsledku, pretože povedali sme, že chceme, aby to bolo jednoduché, to znamená, treba splniť ten cieľ a potom dostanete plnú sumu. A takisto tu nie je nejaká potreba na to, aby sa tu robili kontroly ex post alebo audity a verifikácie. Jediná verifikácia a overenie, ktoré sa bude musieť realizovať, je zhodnotiť to, či sa skutočne tie záväzky splnili, ale to je všetko. A toto potom znamená, a to je už posledná vec z mojej strany, že ide tu skôr taký prístup na báze áno, nie. To finálne rozhodnutie je na úrovni komisie, či teda reformný záväzok bol splnený, ale zároveň s čím tu počítame, je aj kontradiktorný postup, samozrejme, aby členské štáty mohli predstaviť svoju argumentáciu, prečo vychádzajú z toho, že daný reformný záväzok bol splnený alebo nie, ak by tu došlo náhodou k spochybňovaniu takéhoto hodnotenia. A v neposlednom rade ešte raz, čo sa teda stane, ak reformné záväzky nebudú splnené, je to veľmi jednoduché, nakoľko tu teda nie je žiadna možnosť e, retransferovať peniaze do tých programov, pretože to by už bolo neskoro, tak tieto peniaze by vlastne boli e, stiahnuté. Myslím, že to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť. Takže to bola prezentácia Európskej komisie a teraz dávam slovo pani Sislava Jordanová, prvá tajomníčka zodpovedná za územnú súdržnosť, makroregionálnu stratégiu na stálom zastupiteľstve Bulharskej republiky v Európskej únii. Predloží nám <clears throat> vyhlásenie bulharského predsedníctva Rady Európskej únie. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you. I will also Ďakujem. Aj by som sa chcela poďakovať, že ste pozvali radu na dnešné zasadnutie. Poskytnem stručnú prezentáciu o pokroku dosielenom príslušnou pracovnou skupinou v nárade Európskej únie. Rada prideluje vysokú prioritu jednoduchému využívaniu európskych štrukturálnych investičných fondov. Rada si uvedomuje politickú dôležitosť a citlivosť štrukturálnych reforiem členských štátoch, ako aj v kontexte e, procesu európskeho semestra. Je to dôležité pre radu, že akékoľvek opatrenia v rámci kohesnej politiky sa e, dotýkajú zlepšovania sociálnej územnej kohesie e, v súlade s cieľmi zmluvy. Pracovná skupina začala so skúmaním tejto témy 20. februára. Členské štáty najprv reagovali veľmi rezervovane s mnohými otázkami na komisiu. Následne zaslali písomné otázky a potom 19. marca a 24. apríla sa konali ďalšie stretnutia. Bez ohľadu na diskusiu v pracovnej skupine väčšina členských štátov má negatívny postoj k návrhu vo viacerých hlavných líniách. Harmonogram, centrálne riadenie transferu e, z rezervy výkonu, transparentnosť procesu rokovaní s komisiou, e, no a pokiaľ ide o závery o tzv. E, záväzkoch e, o bolo dohodnuté, že sa to pozastaví až do ďalších krokov. Tiež sa poskytuje priestor členským štátom, aby zohľadnili návrh pre budúci viacročný finančný rámec a legislatívu v oblasti koheznej politiky. Treba povedať, že obvykle debaty e, o návrhu sa môžu čakať počas bulharského predsedníctva rady počas prvej polovice roka. Um, Ďakujem. To Bolo krátke a jasné. Pani Mary McCarthy má teraz slovo. Eh, eh, takže podporné služby eh, štruktúrálnych reforiem predloží teraz e, e, reformný program a príležitosti pre reformu. Pani McCarthy, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte mi začať s mojou prezentáciou. Dobre. Čiže mám prezentáciu, ktorá má množstvo slajdov. Nebudem e, teraz prechádzať všetkými, len sa zameriam na niekoľko slajdov aby som poskytla niekoľko informácií. Čiže budem hovoriť poprvé o úlohe e, podporného programu a podpornej služby pre štruktúrálne reformy. Potom budem riešiť iné otázky ako rozdiel medzi programom a nástrojom e, na dosahovanie cieľov a pilotnej fáze, teda pokiaľ ide o CPR. Hovorí, E, pani predsednička sa pýta, či je problém s tlmočením. Dobre, ďakujem. Takže preskočím už na tento slide. SRSP, rozpočet SRSP. Len chcem povedať, že som tam pracovala od roku 2015. Tam Eh, podpora návrhu inštitucionálnych štrukturálnych reforiem. Čiže pracovali sme už v roku 2015 a v roku 2016 eh, dostali sme 3 milióny prípravných opatrení. To nie sú štrukturálne reformy, ale prípravné opatrenia na tieto. Potom pokiaľ ide o obdobie 2017 až 2020, to boli financie, ktoré boli premiestnené z technickej pomoci, teda na iniciatívu komisie, e, z financií pod e, e, oblasťou 1B, potom heading 2, EAFRD. Takže toto boli tie čiastky, ktoré sme mali k dispozícii. Teraz sa nachádzame v situácii toho, že sme do roku 2017 a 2018 vlastne ehm, zaviazali tie prostriedky a teraz sa spúšťa program na rok 2019. Čiže to je len taký prehľad toho, čo sme robili doteraz. Toto je pozadie toho, ako sme vynakladali financie za rok 2017 a za rok 2018. V roku 2017 sme pokryli 16 členských štátov, boli sme, teda bol eh, prepytok 271 žiadostí na 83 miliónov a prijali sme 159 žiadostí. V roku 2018 sme mali rozpočet 30,5 milióna. Mali sme žiadosti od 24 členských štátov, 444 žiadosti na 152 miliónov a vybrali sme 146 žiadostí. Takže ako vidíte, bola tu e, nadmer, bol tu nadmer, nadmerný dopyt počas druhého povrého druhého roku nášho programu a e, toto sme zohľadnili ako zmenu e, nášho podporného programu SRSP. Pokryli sme množstvo rôznych žiadostí v rámci 2017 a 2018. V tomto grafe vidíte rozloženie Um, žiadostí na členské štáty a vidíte aj rozloženie žiadostí medzi jednotlivé politické oblasti rozdelenie. Čiže tu vidíte, že väčšina žiadostí pochádza, uh, teda tam ide o zlepšovanie podnikateľskej sféry, posilňovanie podnikateľskej sféry. Tu vidíte rozdelenie tých žiadostí na SRSP. 56 prispievajú e, k ekonomickému riadeniu, 7 e, legislatíva únie, 28 ide na priority únie a 9 na vlastné priority členských štátov. Čiže to je len taký prehľad z toho, čo vlastne sme robili e, v rámci RS, SRS, S a SRSP Teraz prejdem na ďalší bod. The SRSP. <clears throat> Takže RS, SRSP versus nástroj na um, reformu dosahovania cieľov, čiže vlastne čo je v rámci tohto programu a čo má robiť tento nástroj. Poprvé, eh, program je programom súčasného MFFF, viacročného finančného rámca 2014 až 2020. Poskytuje technickú podporu členským štátom. Znovu je to čisto e, e, dobrovoľné, čiže e, členské štáty nie sú nútené poskytovať technickú podporu. Je to čisto na dobrovoľnom základe, na dobrovoľnej báze. Táto časť celkového programu, čiže Technická podpora bude pokračovať, alebo je návrh, aby pokračovala po roku 2020 ako nástroj pre technickú podporu. Čiže to RSS, SRSP, tak ako je to dnes, bude súčasťou programu pre teda súčasťou Reform Support Program počas budúceho viacročného finančného rámca. Teraz Reform Delivery Tool ďalší nástroj eh, v rámci programu pre budúce obdobie je tento nástroj a ide tu o eh, konvergenciu a členské štáty eh, ide o pomoc členským štátom, ktoré chcú vstúpiť do eurozóny. Takže Spustili sme pilotnú fázu pre tento nástroj a to, ako som vysvetlila, je vo forme zmeny nariadenia CPR. Aká je, e, čo je vlastne tento e, nástroj e, Reform Delivery Tool? Ide o to rozdeľovať finančné stimuly pre implementáciu reforiem a myšlienka za týmto nástrojom a spustením tohto nástroja. Tá pilotná fáza je na to, aby sa získali skúsenosti e, s tým, ako to bude fungovať v budúcnosti. Ide o to, aby sa poskytovali finančné stimuly. Nebudem zachádzať do detajlov, pretože Erik už to vysvetlil. Čiže nejde o pokrytie nákladov reforiem, ide o pokrytie, ide o poskytnutie stimulov pre členské štáty, aby robili reformy a aby robili reformy rýchlo. A toto bude pokračovať, teda je návrhy, aby to pokračovalo tiež po roku 2020 ako súčasť toho Reform Support Program. Takže ak e, sa e, schváli zmena CPR, tak implementácia pilotnej fázy by mohla začať v roku 2019, no a potom 1920 tam budú poskytnuté užitočné informácie pre budúci e, Reform Delivery Tool, pre rôzne elementy tohto nástroja, ako bude operacionalizovaný, alebo koľko členských štátov by mohli e, tam predkladať návrhy. Typy reforiem, o ktorých hovoríme, to bola ďalšia otázka. Typy reforiem, ktoré sme mali na mysli, tak to sú tie druhy reforiem, ktoré už tu e, Erik spomenul alebo naznačil. Reformy, ktoré sú e, naznačené v odporúčaniach pre krajiny v rámci európskeho semestra a takisto ide o reformy, ktoré sú uvedené v sprievodnom dokumente k európskemu semestru. Čiže dodatočne k tým odporúčaniam špecifickým pre krajiny sú tam rôzne výzvy eh, v správach o krajinách v európskom semestri, čiže aj toto môže byť eh, toto môže tvoriť základ pre predkladanie návrhu na reformu, čiže pokrýva to množstvo oblastí. Môžem vám dať príklad. Jeden z príkladov teda toho, čo členské štáty budú robiť, je režim e, minimálnej mzdy, spustenie e, e, režimu. Čiže tento návrh, bude navrhnutá táto reforma, potom sa predloží návrh pre implementáciu tejto reformy. To môže zahraňať návrh zaručenej minimálnej mzdy, pilotnú fázu režimu a potom predlženie toho režimu zaručenej minimálnej mzdy rozšírenie na všetky časti ekonomiky. To je jeden konkrétny príklad, ktorý môžem uviesť, ale môžem vám uviesť množstvo ďalších príkladov potenciálnych reforiem. Tie reformy e, sa môžu e, pohybovať v rôznych oblastiach a toto je reforma v sociálnej oblasti. Samozrejme, môžeme mať príklady v oblasti zdravotnej starostlivosti, Napríklad v niektorých členských štátoch sa podporuje e, reorganizácia, teda funkcionálna reorganizácia nemocníc. To je ďalší príklad. V niektorých prípadoch členské štáty e, podporujú zmeny v iných oblastiach, ako napríklad zmena verejných služieb, verejnej správy. Čiže toto sú dosť e, náročné úlohy v mnohých členských štátoch. Čiže je tu celý rad možných reforiem, ktoré môžu byť pokryté alebo môžu byť navrhnuté. Čo sa e, uvádza v týchto návrhoch je niečo, e, čo sme si zobrali z, teda, že čo je dôležité, je dialog, ktorý sa musí uskutočniť už vopred medzi členskými štátmi alebo medzi členským štátom a medzi komisiou tým, že e, robíme tú technickú podporu, tak vedieme intenzívny dialog ešte než ten návrh sa predloží e, pre podporu. A takisto by to bolo aj v e, prezentácie e, záväzkov na reformy. Takže by sa viedol dialog o forme toho záväzku alebo tej reformy. Tým pádom by sa veľa problémov mohlo vyriešiť ešte predtým, než ten návrh by vlastne bol predložený. Čiže sa dajú e, trošku vypracovať detaily ešte, než ten návrh je formálne predložený. Už nechcem e, teraz e, plýtvať vašim časom. Veľmi rada zodpoviem prípadné otázky o možných reformách. Ak budete mať nejaké otázky. Ďakujem veľmi pekne. To mi pripomína našu diskusiu týkajúcu sa prvého návrhu SRSP a ako viete, tento výbor rozhodol, že sa začne s celou touto úlohou. No a teraz ide o e, rezervu. Nie konkrétne o reformy. E, myslíme si, že ich potrebujeme a podporili sme celú myšlienku programu. teraz mám to potešenie, že môžem dať slovo pánovi Spirusovi Spiridonovi, ktorý je podpredseda e, komisie Kotar e, e, vo výbore regionov a on nám teda prezentuje rezolúciu výboru regionov o zmene nariadenia. Takže nech sa páči, pán Spiridon, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne, že sa môžem vyjadriť v mene Európskeho výboru regionov o spoločnom e, nariadení, pokiaľ ide o e, podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch. Takže pri tejto príležitosti by som chcel e, vám postúpiť pozdraví pána Osvalda a pána spravodajcu nového návrhu CPR Katruška Mariny a Mikaele Snyder. Po, <clears throat> po návrhu komisie, e, komisia Koter rozhodla vzhľadom na tento návrh, že výbor regionov príjme e, rezolúciu, uznesenie na prvej plenárnej schôdzi v roku 2018, čiže 1. februára 2018 výbor regionov, a teda jeho plenárne zasadnutie prijalo uznesenie o zmene Európskeho štrukturálneho investičného fondu, kde, sú, kde je zhrnuté stanovisko výboru regionov, čo sa týka použitia e, e, tej e, performance reserve. Takže hlavné body tohto uznesenia by som chcel teraz predstaviť. Poprvé, z predchádzajúcich Eh, rezolúcii eh, lokálne a regionálne eh, úrady nesmie, nesmú byť postihované ako výsledok toho, že niektoré členské štáty nedodržujú svoje záväzky, pokiaľ ide o ekonomické riadenie, najmä pokiaľ ide o národný deficit. Okrem toho sme nechceli, aby kohezná politika bola podriadovaná E, e, európskemu semestru, pretože táto politika je legitimná ako taká a e, má vlastné miesto v rámci Európskej zmluvy. Podľa nášho názoru kohezná politika aj budúcnosť za rok 2020, tam zdôrazňujeme, že kohezná politika v národných reformných programoch musí byť prerobená od európskej úrovne nadol spôsobom, aby tam bola zanechaná územná dimenzia a partnerstvo a decentralizovaný prístup. Na základe e, týchto predpokladov sme poukázali na podporu ekonomických, sociálnych e, aspektov, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Čiže e, kohezná politika, ako je definovaná v zmluvách, nezahrňá záväzok financovať všeobecné štruktúralné reformy v členských štátoch. Zamietame logiku v súvislosti so súladom e, s princípom subsidiarity, pretože cieľ koheznej politiky nie je podpora štruktúrálnych reforiem v členských štátoch, ale redukcia rozdielnosti medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a podpora e, najznevýhodnenejších regiónov. Prezentovaný návrh by viedol e, k renacionalizácii koheznej politiky tým, že by narušil princípy kofinancovania Tieto princípy sú kľúčové pre eh, podporu eh, lokálneho vlastníctva eh, relevantných štruktúrálnych reforiem a nutilo by to k maximalizácii pákového efektu koheznej politiky. V súlade s princípom Eh, viacvrstvového governance, využívajúc zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov na financovanie národných reforiem. To by si vyžadovalo opatrenia medzi rôznymi úrovňami vlády. To bohužiaľ nie je povolené pre, eh, teda v návrhu komisie. Okrem toho vidíme rozpor medzi využitím Eh, zdrojov ESAF na financovanie všeobecných štruktúrálnych reforiem v členských štátoch a eh, eh, povinnosť tematickej koncentrácie, tak ako je, definovaná v spoločných ustanoveniach nariadenia. Tiež sme znepokojení, že čas, kedy uznesenie bolo prijaté, v tom čase Európska komisia navrhla modifikáciu teda nariadenia o spoločných ustanoveniach a návrh využiť výkonnostnú rezervu na financovanie Reform Delivery Tool, ktorý ešte vlastne nebol navrhnutý a ešte neboli stanovené žiadne detaily tohto nástroja Reform Delivery Tool. Takže teraz už sme videli návrh toho nového viacročného finančného rámca, e, tak určite e, vidíme trošku detaily toho nástroja, ale to nemení náš názor na súčasný návrh komisie. Tiež sme zdôraznili, že návrh Eh, výkonnostné rezervy, aby podporoval tieto programy a priority, eh, ktoré si to zaslúžia, ale navrhnuté použitie by eh, odradzalo úspešné regióny a takisto sme znepokojení, že takéto zmeny v nariadení v tomto štádiu implementácie operatívnych programov by to mohlo viesť k právnej neistote a k ďalším časovým posunom. Čiže čas je kľúčový v tejto súvislosti. Výsledky navrhovanej pilotnej fázy logicky nemôžu byť zapracované do návrhu komisie o novom viacročnom finančnom rámci, ktorý už bol prezentovaný. Tento návrh reformy e, pre obdobie po roku 2020 nie je založený na predchádzajúcich skúsenostiach. Využitím ESI na financovanie štrukturálnych reforiem v súvislosti s cieľmi koheznej politiky. To už bolo zavedené štrukturálnou reformou a podporným programom, ktorý má finančnú obálku a tento program je zredukovaný z technickej pomoci Európskeho regionálneho rozvojového fondu a členské štáty povolili poskytnúť dodatočné prostriedky zo zdrojov technickej pomoci, čiže členovia výboru regionov sa zhodli e, prijatím tohto uznesenia na plenárke, že zamietnú tento návrh komisie. Výbor regionov chce využiť svoju výsadu, napadnúť tento zákon aj e, pred Európskym súdnym dvorom na základe článku 8 protokolu číslo 2 o aplikácie, aplikácii subsidiarity a proporcionality. Čo sa týka návrhu budúceho, budúceho programového obdobia, sme ochotní podrobne diskutovať o prepojení medzi koheznou politikou, štruktúrálnymi reformami a európskym semestrom. Myslíme si, že zapojenie lokálnych a regionálnych e, orgánov vo všetkých e, fázach nadradenej štruktúry ekonomického sociálneho riadenia. To je e, imperatívum. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Spiridon. Uh, it was the... Ďakujem, takže to bola pozícia výboru regionov. A teraz e, na špeciálnu žiadosť členov REGI tu máme zástupcov e, Dvora auditorov medzi sebou. Dovolte mi privítať pána Gerharta Rosa, riaditeľa Komor 1 a pán, pán Niesa Brokop, hlavný uh, uh, riaditeľ, dúfam, že som tie mená príliš neskomolila, z Európskeho dvora auditorov. Páni, máte slovo, kto chce začať? Pán Bruce. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za príležitosť vám odprezentovať e, naše e, e, teda návrhy. Regarding the proposal uh, in question uh, of... Tak čo sa týka navrhovaného presunu financí z výkonnostnej rezervy, výkonnostnej rezervy Európsky súdny dvor ešte nevydal stanovisko, čiže len niekoľko všeobecných stanovisk. Súd pokryl výkonnostnú reformu a výkonnostný rámec v minulosti vo viacerých outputoch, keď bol navrhovaný právny rámec, tak sme vydali stanovisko, potom sme sa vrátili k výkonnostnej rezervi a k výkonnostnému rámcu v dvoch kapitolách výročnej smravy 2013-2014. A pri tejto príležitosti to bol jediný prijatý právny rámec a potom sme vydali osobitnú správu o kondicionalitách ex ante a o výkonnostnej rezerve v Lani. Čiže to sú správy. A teraz mi dovolte povedať niečo o hlavných záveroch a postrehoch týchto e, stanovisk. Stanovisko z roku 2011 tam uvádzame, že kohezný rámec je založený na inputoch je to mechanizmus, ktorý vychádza zo vstupov a orientovaný, nie je postačujúco orientovaný na výkon. A jeden z elementov, ktorý sme zaznamenali, ktorý by mohol e, toto podporiť, e, bola výkonnostná rezerva. Potom sme sa pozreli na výkonnostnú rezervu a v tom čase, tak ako to je navrhované, tak je riziko, že sa to bude koncentrovať na finančný input, čiže koľko peňazí sa vynaloží a na output a veľmi málo sa to bude koncentrovať na výsledky. Čiže toto sme riešili v našom stanovisku. No a ďalšia vec. Aby takáto rezerva riadne fungovala, tak je potrebné tie ciele tam vlastne e, prezentovať na správnej úrovni. Musia byť dosť ambiciozne, ale musia byť aj dostatočne realistické, čiže úspech toho bude závisieť od nastavenia, e, korektného nastavenia týchto cieľov. Alokácia výkonnostnej rezervy by mala byť predmetom dostatočnej úrovne implementácie v okamihu, kedy sa uskutoční. Dovolte mi e, teraz niečo povedať k tejto správe, pokiaľ ide o absorpčný problém a implementačný problém obdobia 2017, ale aj obdobia 2020. Niekoľko rokov potom sme si e, z toho zobrali také všeobecné poučenia. Neočakávame, e, že by prišlo k navýšeniu k zlepšeniu výsledkov s hľadom na veľmi málo ukazovateľov. Pokiaľ ide o tieto výsledky, výsledky, pokiaľ ide o výkonnosť, neboli vôbec zohľadnené. Finančné ukazovatele, naopak áno, a takisto bolo zdôraznená výkonnosť alebo absorpcia podľa nás e, táto rezerva, pokiaľ ide o výkonnosť, e, fungovala oveľa lepšie v, ako v minulosti a bola schopná nám zabezpečiť také výsledky, ktoré sme potrebovali, pokiaľ ide o ciele alebo o tie medzníky, e, ktoré sme chceli zabezpečiť pre dobrú implementáciu. Takže určite máme určité rizika, ktorým sme museli čeliť vzhľadom na obdobie ktorého sa, tá, sa to týka. V roku 2017 sme zverejnili e, správu ohľadom práve tejto rezervy výkonnosti a e, tu sme vypichli viaceré čísla, ktoré sme mali k dispozícii 20 miliard eur. To bola samozrejme veľká suma pre túto rezervu. E, toto isté bolo povedané aj v minulosti Čiže my sa domnievame, že ide o to, aby sme oveľa viac nasmerovali na výsledky práve túto rezervu, pretože je to v podstate na základe štúdie input-output podľa nás je to rezerva, ktorá naozaj nám bude môcť umožniť, aby sme fondy nasmerovali na oveľa účinnejšie projekty. My sme zdôraznili ďalšie problémy, ktoré sa týkali ostatných oblastí, napríklad pokiaľ ide o ukazovatele, ktoré boli spojené s logistikou alebo s intervenčnou logikou, potom ciele ktoré boli stanovené zo strany členských štátov, ktoré boli oveľa lepšie podľa nás eh, v porovnaní s tým predchádzajúcim obdobím. V každom prípade jeden z najväčších nedostatkov spočíval práve v tom, že nebolo dobré všetko zamerané na tú performanciu, na tú výkonnosť. 71% týchto ukazovateľov, alebo možno jedna tretina ukazovateľov, eh, ktorých sa týka referenčných dokumentov neposkytli následné tie konečné výsledky. <clears throat> A samozrejme, keďže táto rezerva bola eh, do programu zakomponovaná, takže sme potrebovali eh, vypracovať lepšie programy pre Európu. To bolo jeden z nedostatkov, ktoré sme práve identifikovali oproti tomu minulému obdobiu. Zdá sa, že to funguje. Eh, chcem sa teraz vrátiť k Tému našemu vyhláseniu, pokiaľ ide o ukazovatele, ktoré sa nachádzajú na veľmi dobrej úrovni, sú ambiciozné. My sme analyzovali tieto ukazovatele a vzhľadom na jednotlivé projekty a my sme zistili, že 46% z nich veľmi ťažko sme mohli preskúmať, či tieto e, ukazovatele naozaj boli realistické, ktoré by umožnili dosiahnuť dané ciele, pokiaľ ide o eventuálnu pozastavenie alebo finančné úpravy, pokiaľ ide o, o túto výkonnosť, eh, tak veľmi ťažko sme mohli zareagovať. My sme teda iba odporúčili, aby na eh, to obdobie po roku 2020, aby Európska komia vytvorila takúto rezervu, ktorá by bola viacej nasmerovaná na členské štáty na, pre fondy, aby oveľa lepšie mohli členské štáty dohliadať na tie projekty, aby boli finančne potom preplatené. A nakoniec, pokiaľ ide o odporúčania po, na obdobie po roku 2020, na ďalšie programovacie obdobie, toto bolo veľmi dôležité, pretože to bola príležitosť, ako navýšiť to presmerovanie práve na to performanciu alebo na tú výkonnosť. Ďalej, pokiaľ ide o ten návrh ohľadom podpory štruktúrálnej reformy, chcem povedať, že my už sme zverejnili e, tento dokument 1 e, lomeno 2017. Tam sme podporili e, platby, ktoré by sa opierali o správne dodržovanie podmienok, pokiaľ ide o splnenie dosiahnutých cieľov. Samozrejme, že výsledok takéhoto projektu závisí vo veľkom od účinnej implementácie. Kladli sme si otázku, eh, ktorú sme chceli zohľadniť, že či tieto sumy, ktoré boli uh, alokované do uh, tejto performačnej rezervy, či budú naďalej politickým cieľom, alebo či budú teda ovplyvňované z politickej úrovne, či netreba už teraz modifikovať také ciele, ktoré by umožnili zvážiť alebo vyhodnotiť um, výdobytky ciele v uh, výsledky a tak ďalej. Ako to všetko zhodnotiť následne, ako stanoviť, či tie ciele boli dosiahnuté alebo nie a kto to bude hodnotiť. Kto bude dohliadať na to, kto bude robiť takýto audit eh, národnej reformy alebo teda štrukturálnej reformy skôr. Potom sme tu mali otázku troch rokov, ktorá mala eh, táto lehota obmedziť eh, ten lehotu vykonovania týchto projektov, takže som vám k dispozícii, pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedkynia. Ďakujeme za túto prezentáciu. Teraz by sme si chceli vypočuť rôzne stanoviska, preto otvoríme našu diskusiu. Začneme spolu s pravodajcami, ktorí sú zároveň aj koordinátor. My, nech sa páči, pani Karel, máte slovo. Ďakujem pekne. Čiže polovica z týchto konzultácií sa venovala takej téme, kde v skutočnosti sme nechceli o nej ani dnes hovoriť. Dnes hovoríme len o jednom aspekte a teda chceme vedieť, že či tento návrh modifikovania e, tohto nariadenia, pokiaľ ide o podporu štruktúralnej reforiem, by mal ísť cestou tejto performančnej rezervy alebo rezervy výkonnosti. Či to tak má byť, alebo či sa domnievame, že táto rezerva je vôbec správny nápad, alebo nie. Je to niečo úplne iné ako to, čo nám tu zostáva, čo je e, spomenuté v návrhu kolegu alebo v návrhu komisie. Následne by sme mali, a teda vieme stanovisko rady, tak je proti, ale ešte potrebujeme vedieť stanovisko výboru regiónov, ktorý vyzerá, že je tiež za. Ako spravodajkyňa hneď od začiatku, alebo ako spoluspravodajkyňa už od začiatku, som vyjasnila tú záležitosť, že Európsky parlament určite nechce mať takúto rezervu výkonnosti, pretože podľa mňa to nie je správny nápad, pretože práve aj myslím, že aj dvor auditorov sa takto v tom vyjadril. Ja som absolútne proti tomu, aby regióny alebo členské štáty Hm, tieto fondy eh, z koheznej politiky prevzali do svojich rúk, pokiaľ ide o implementáciu štruktúrálnych reforiem. A medzi tým som viedla niekoľko diskusí a dozvedela som sa, že len jeden, členský, jeden jediný členský štát Európskej únie by mal záujem o pilotný projekt takéhoto typu, konkrétne ide o Portugalsko. A tiež som sa naučila, alebo teda dozvedela, že existuje celý rád konzultácií medzi členskými štátmi a príslušnými regiónmi a medzi členskými štátmi a komisiou. A to s výhliadkou práve na to, aby sa spustil tento prvý pilotný projekt. My si myslíme, že by to malo byť v rámci 2019-2020 a malo by to byť zhodnotené 2020, pretože vtedy bude končiť programovacie obdobie. Chcela by som vám navrhnúť, a to už som navrhovala kedysi v minulosti, aby sme dohliadali na to, aby komisia stiahla tento svoj návrh. Proste jednoducho toto. Nebude tam žiadne pojitko potom s tým a myslím si, že komisia už veľmi dobre spravila, že bolo to veľmi užitočné, aby sa tento pilotný projekt otestoval. Čiže komisia by mala e, pokračovať v tomto pilotnom projekte s Portugalskom, ale my nepotrebujeme na to, aby sa tak stalo, žiadne komplikované e, návrhy komisie, kde by sa stanovovalo, že sumy v výške niekoľko desiatok miliárd eur by mali byť tu pridelené a my by sme mali vôbec sa nezamýšľať nad takýmito fondami, keď nie sú potrebné pre koheznú politiku momentálne máme k dispozícii v tomto nový návrh, pokiaľ ide o novú koheznú politiku na obdobie po roku 2020. My ako parlament sa musíme nad týmto zamyslieť. Andrej Novakov, nový spoluspravodajca, s tým súhlasí takisto, že mali by sme práve že teraz preskúmať, akým spôsobom alebo teda aká je časť koheznej politiky, ktorá ktoré by sa mala týkať takto štruktúralná reforma, či je to aj v rámci koheznej politiky, alebo len okolo. Na tým by sme sa mali zamyslieť. Nemali by sme eh, sa ocitnúť v takej situácii, kde <clears throat> sa nachádzame dnes že budeme rokovať nad vecami, ktoré už sa konali, ktoré sa už odohrali. A mali by sme spustiť tento pilotný projekt s jedným členským štátom, spoločne s komisiou. Čiže my budeme potrebovať eh, tieto peniaze, lebo to je veľká suma, 20 miliard eur sú vám samozrejme k dispozícii, ale poprosím vás, aby ste hm, neťahali do toho tú rezervu. Myslím si, že tento návrh hm, komisia hm, by dobre urobila, keby stiahla, aby sme lepšie zabezpečovali príjmanie legislatívy. Myslím si, že to je v tomto duchu, v ktorom by sme mali pokračovať. Ďakujem. Teraz Čiže toto je postoj jedného zo spolu spravodajcov. A teraz má slovo pán Fan Nistelrooy. Ďakujem pekne za slovo. ako alternatívu k tomuto my, spravodajcovia, sme boli veľmi no, aktívni v tomto bode. Máme komisára, ktorému sme tu odprezentovali, stretli sme sa aj s komisiou a diskutovali sme s nimi o nových nástrojoch po roku 2020, pretože tu, či tu bude vlastne oddelený rozpočet, či bude vôbec kohezná politika. Medzi tým sme dostali odpoveď pokiaľ ide o túto štruktúralnú reformu a to, že bude tu oddelený rozpočet E, ktorý bude siahnutý z štruktúrálnych fondov. Takže mali sme veľmi zaujímavú a detailnú diskusiu, aby sme sa zamysleli nad tým, že či tieto tieto fondy hm, budú použité na tú rezervu a hm, tieto otázky sme kládli aj na komisii, aj na plenárke vo februári a oni nám odpovedali, pred výborom Regi veľmi jasne. Čiže v rámci Building Blocks, ktorý už bol menovaný, ak členské štáty budú míňať rýchlejšie prostriedky, tak rezerva môže byť využitá skôr. Toto sme chceli otestovať s komisiou a z tohto dôvodu sme, mu aj, sme jej aj položili túto otázku. Ona nám jasne na to odpovedala. A ja som bol veľmi prekvapený odpovedou. Komisia nie je v stave, aby zmenila čokoľvek, i to najmenšie, na súčasnej legislatíve. Čiže je to tak. Prečo? pretože komisia sa domnieva, že v členskom štáte všetky ukazovatele ohľadom výkonnosti musia byť uzavreté, musia zodpovedať podmienkam, medníkom, právnym pravidlám a tak ďalej. A po druhé, komisia čaká do konca roku 2019 aby následne mohla poskytnúť peniaze na obdobie 2020-2011. Aby tak urobila, k tomu eh, si uvedome, že to bude celé komplexné, bude to zložité, ešte zo strany členských štátov, a bez toho, že by to vôbec prinieslo hmatateľné výsledky. Komisia momentálne chce právny základ ale nachádzame sa v tom istom stave. Čiže medzi tým sme obdržali túto odpoveď, ak si dobre pamätám tak v mojom príhovore som žiadal o flexibilitu zo všetkých stran. Chcela som požiadať o manevrovací prístor, ak by sme boli nútení konať. Ak nezískame viacej flexibility, tak sa nám to nepodarí. To som povedala. Presne to je aj záver, ktorý máme k dispozícii teraz. To povedala aj kolegyňa Kela. Ako to už povedal aj kolega McCarthy, na začiatku to bola parlamentná iniciatíva a potom ako spolu spravodajca, spravodajcovia my sme povedali áno, podpore eh, týchto štruktúrálnych reforiem. A čo skoro to bude na plenárke. Aby sme mohli finančne zabezpečiť túto podporu, všetky paliva minulosti, ak nepoču, nebudeme počúvať v súčasnosti pozorne, ako už e, pán Bresko o 9. hodine o tom začal hovoriť, on povedal, alebo teda mohol nám doniesť e, a predložiť rôzne novinky. To isté platí pre túto rezervu výkonnosti, avšak tento nástroj, to je ako keby nástroj pohrebný, ako keby sme pokojne pochovávali. Hmm. My ani na rade nemáme podporu. Čiže v skutočnosti nič na oslavu. Čo budeme robiť v tomto prípade? Nemáme čo oslavovať. A teraz sa pripájam k Constance. Možno by sme mohli získať všetky doklady od dvoru auditorov a myslím si, že to zásadné sa nachádza v tých ďalších priesvitkách. Čo je záverom? Buď to predložíme, alebo stiahneme zo stolu, alebo budeme o tom hlasovať v júli. Elektronická kartička, hlasovanie, tak ako sme to urobili na IMCO, a potom návrh stiahnuť zo strany parlamentu. Možno, že komisia už nebude taká tichá v tomto prípade. Možno, že potom bude pokračovať to aj hlasovaním a možno, že aj ďalšie krajiny vystúpia, ktoré potrebujú štruktúrálne reformy. Ale tá rezerva, ktorú sme predkladali, nie je tá, ktorú sme tu videli. Prvý výsledok bol fajn. 70 špecifických odporúčaní po, alebo na každú krajinu je v súlade s týmto cieľom, ale žiaľ Bohu, v tých návrhoch, ktoré sme si žiadali a predložili, to tam nie je. Takže chcela by som sa teraz spýtať, čo si o tom myslia kolegovia. Constant Screen. Hovorí sa o tom, že e, komisia by mala v nasledujúcich dvoch dňoch stiahnuť tento návrh zo stola, pretože inak budeme hlasovať za to, že sa vyjadríme vo hlasovaním. A to bude krátke. Ďakujem pekne. Mám dve pripomienky aj ja. Najprv, pokiaľ ide o tie prezentácie, tie budú zaslané všetkým členom výboru na konci tohto zasadnutia výboru REGI. Všetky tie prezentácie z dnešného rána aj z dnešného poobede. Nebojte sa, určite ich dostanete. Po druhé, dnes ráno sa vám nepáčil ten symbol, tá, met, tá metafora s tou koláčou. A mne sa teraz zase nepáči tá pohrebná tematika. Hm. A snažme sa, poprosím vás, trošku použiť inú uh, terminológiu. Ako naozaj nikomu sa nepáčil ani ten koláž a predsedníctvo takisto a tiež nechce ísť týmto smerom. Takže pokračujme ďalšími koordinátormi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Hovorí pani Tomašič. Ja aj keď niektorí z našich kolegov, uh, nie, ako aj oni, ani ja, nie sme za tento výkonný nástroj. Chcem podporiť eh, tento návrh, pretože tento nástroj môže predstavovať stimuláciu. Veľmi pozitívny stimul pre tých, ktorí potrebujú štrukturálne reformy v rámci ich eh, sektora zdravia či reformy administratívy alebo vzdelávania a tak ďalej. V niektorých členských štátoch naozaj je to nevyhnutné. A až doteraz niektoré členské štáty nemali ani know-how a nemali ani dostatočné prostriedky zo strany komisie, nehovoriac o podpore, aby mohli ísť ďalej, aby mohli aplikovať túto potrebnú reformu je potrebné nadviazať dialog medzi príslušnými členskými štátmi a komisiou, pokiaľ ide o túto reformu a potom v tejto chvíli tento aplikačný nástroj samozrejme by mal byť zosúladený s koheznou politikou a potom má šancu na úspech. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. To, tento prístup sa mi oveľa viac páči, je pozitívnejší a zo strany našej kolegyne. My chceme podporiť eh, to, aby to bolo jasné a čisté prepojenie medzi investíciami a štrukturálnymi reformami. To je bod číslo 1. Máme tu eh, celý rad otázok, ktoré si môžeme klásť, pokiaľ ide o implementáciu alebo aplikáciu. Toto je práve ten dôvod, aby sme si kládli otázky. Ja mám kopec otázok, ktoré by som chcel položiť, tak komisii ako aj dvoru auditorov. A niektoré som už položil predtým, ako napríklad stanovujeme výšku, ktorá, sumy, ktorá by mala byť stimulujúca. Ako to urobiť, na základe akých kritérií, či to bude nejaký paušálny nejaká paušálna výška, paušálna suma alebo niečo iné. Potom otázka, ktorá bola položená, tej poslednej časti prezentácie dvora, audori, ale dvoru auditorov, ktorá sa týkala toho hodnotenia a implementácie, vydarenej implementácie týchto štrukturálnych reforiem, ako to môžeme zvážiť, ako vieme, že naozaj prišlo k nejakému úspechu, lebo aké máme kritéria. A potom ešte jedna otázka, toto všetko nás vedie k určitej zodpovednosti, k tomu, aby niekto ju prevzal. Ja mám veľmi pozitívny náhľad na to, že tento nástroj môže podporiť štrukturálne reformy. A myslím si, že na to treba mať aj tento pilotný projekt. Avšak najprv potrebujem nejakú zdravú diskusiu, aby parlament mohol prijať toto. Možno, že o pár rokov nám povie dvor auditorov napríklad, čo by ste akceptovali vytvorenie tohto nástroja. Áno, ale by sme mali veľa otázok, ktoré sme chceli položiť a nestalo sa tak. Čiže pokiaľ ide o tú zodpovednosť, tu je potrebné naozaj mať reakciu, odpoveď na toto. Potrebujeme potom našim voličom sa, spo- sa zodpovedať hlavne za správne a rozumné využitie peniazy daňových poplatníkov. Takže ja som trošku zmetený. Ako budeme môcť uviezť do praxe toto a ako chcete stanoviť tie hodnoty, tie sumy, tie výšky, a potom takisto aj definovanie týchto sum a ich aplikovanie. Ja by som chcel teda o tom vedieť viac a aj na politickej skupine prediskutovať tento návrh. Áno, viem, že toto je tá správna chvíľa, aby sme mali otázky a odpovede. Avšak nemyslíte si, že je to len o právnom základe návrhu, ktorý je pred nami? Ako hovoril pán komisár Dombrovský, to je úplne iné. Toto bude práve výbor ekon, ktorý sa bude môcť k tomu vyjadrovať. Čiže my by sme mali stiahnuť tento návrh, my na výbore regi a mali by sme to presunúť na ekon. Pretože v podstate on, oni spadajú priamo pod komisára, sú z tej istej oblasti, z toho istého sektora, vedia, čo sa deje. A v skutočnosti my už nie sme tými lídrami, nie sme vôbec koordinátormi. Robili sme všetkú prácu, avšak vieme, že tá druhá etapa nemôže byť splnená, tak, lebo situácia sa zmenila. Ako to urobíme? No, koneční užívateľia, ktorým je členský štát, ktorý chce zaviesť takéto štrukturálne reformy, jeho nezaujíma v podstate medzi v úvodzovkách tá vnútorná kuchyňa kto je koordinátorom v rámci EP. Oni chcú aplikovať tie štruktúralné reformy. My im chceme pomôcť, uľahčiť tento proces. My, zastupcovia Európskeho parlamentu, to nie je tá zásadná otázka. Zásadná otázka spočíva v tom, či my akceptujeme e, spustenie určitej časti tejto performačnej rezervy a aké budú kritéria, ktoré by umožnili zistiť, aká reforma môže byť implementovaná, či tu budú nejaké kritéria, či tu budú kritéria aj na určenie výšky sumy, kto bude na to zodpovedný, či budeme eh, Biankošek poskytovať komisie a tak ďalej. My sa nezamýšľame nad tým, že či kto je gestorský výbor. My však musíme predložiť všetky tieto reakcie členským štátom a takisto našim voličom, pretože oni chcú tieto členské štáty tieto reformy zrealizovať. Takže Treba to zohľadniť. Pani Miša, máte slovo. Ďakujem pekne. Aby som bola úprimná, ja som úplne zmetená. Pomyslela som si, že diskusia pôjde úplne iným smerom, ako to, čo povedala pani Tá Táto veľmi dobre vysvetlila. Nemôžeme podporovať e, snahu o reformu, ktorá tu nie je. Ak e, máme členský štát, ktorý potrebuje takúto reformu a identifikuje, že má určité potreby, určité nedostatky, tak eh, v tomto prípade tak eh, tento návrh by nemal by mal byť v súlade. Eh, komisie je proti, ne, pardon, rada je proti Výbor Kon je ten, ktorý by sa najviac mal venovať práve týmto otázkam, ktorý by mal ošetri túto otázku, je absolútne proti. Ja nemám tiež dojem, že čokoľvek sa stane, že by to bolo úspešné, že by to bolo dobre vnímané, všetky tie výsledky, ktoré tu boli odprezentované a tiež mám taký dojem, že 21 miliard eur, ktoré boli stiahnuté z koheznej politiky na takéto návrhy, ktoré neboli testované, myslím, že to by ukázalo, že nemáme dostatočný zmysel pre zodpovednosť. Ďakujem pekne, pani Bánen, máte slovo. Ďakujem pekne, budem sa snažiť byť veľmi stručná. Súhlasím s tým, čo práve bolo povedané. Eh, pani Mitchell a pani Kan ja tiež nesúhlasím s týmto, s týmto návrhom komisie, ktorý sa zamrieva na to, že treba využiť eh, rezervu performancie a potom eh, stiahnuť eh, peniaze malým subjektom na to, aby tento nový nástroj mohol byť financovaný. Prečo? Pretože tá výkonnostná sieť je síce vynikajúci výsledok, ale keď my chceme toto zosúľadiť e, s našimi cieľmi, tak e, mali by sme si uvedomiť, že nepotrebujeme toto. Tento návrh máme, viacročný finančný rámec, ktorý bol nám odprezentovaný 2. mája. Máme tu nové rozpočtové linky pre nové nástroje Európskej únie. E, sú to napríklad jeden plnohodnotný nástroj, to je v podstate jeden veľký rozpočet. A máme tu teraz veľké sklamanie pre regióny, ktorý, ktoré sa domnievali, že z tohto fondu budú môcť ťažiť prostriedky. Potrebujeme v súčasnosti sa zamyslieť nad týmto návrhom, či ich potrebujeme a komisia by takisto sa mala nad tým zamyslieť. Ďakujem pekne pani Damato. Áno, ak som dobre pochopila, tak hm, my sa nachádzame momentálne pred modifikáciou spoločných eh, ustanovení a my sme Eh, sa snažili a opišli eh, riziko, aby toto sa nestalo no, súčasťou výnimky, ktorú chce Európska únia poskytnúť eh, koheznej, koheznému fondu. My sme sa dozvedeli, že rada je proti, takisto aj výbor regionov, takže nechápem, že väčšina tohto výboru za to nie je. Keď sme diskutovali, teda keď dneska diskutujeme o tomto. Snažíme sa rozšíriť tú možnosť využívať tzv. rezervu performance na štruktúrálne reformy. Sú to eh, v Taliansku aspoň to predstavuje 2 miliardy eur, tieto štruktúrálne reformy. Novinkou je v tomto modifikovaní nariadenia to, že eh, po spracovaní textu budú tu rôzne ďalšie nástroje, ktoré neboli súčasťou koheznej politiky. A toto bude tá novinka, ktorú bude musieť dnes na pleciach európsky rozpočet. Výbor pre regióny vyjadril viaceré znepokojenia, ako aj ja. E, majú obavy z prístupu, z centralizácie, ktorá vyplýva e, z tohto opatrenia a tiež e, z oddelenia prostriedkov pre investície do regionálnych e, projektov na úkor makroekonomických projektov. Takéto návrhy e, v podstate ohrozuje a, takisto aj aktéry, ktorí sa chcú zúčastňovať naplno na týchto projektoch. Myslím, že princíp subsidiarity mal byť zachovaný a takisto aj princíp riadenia na vysokej úrovni. Je tu tiež otázka právneho základu a tiež implementácie týchto fondov. Je to teda tá chvíľa, kedy sa musíme snažiť vyriešiť tú cenou pozmeňujúcich návrhov. V roku tak aby sme v roku 2019 mohli pokračovať. Komisia tiež zdôrazňuje, že toto je dobrovoľné, ale však veľmi dobre vieme, že štruktúralne reformy sú dohodnuté v úvodzovkách eh, na pôde komisie v rámci európskeho semestra, a teda schéma, na ktorej sa tieto ekonomické nástroje odohrávajú, spadajú do kompetencie EÚ. Myslím si, že pokiaľ ide o boj s daňovými únikmi, s korupciou a tak ďalej, toto všetko, čo bolo dnes e, menované v systém welfare, starovotné starostlivosti, vzdelávania a tak ďalej, sú dôležité. E, je to oveľa dôležitejšie ako konkurencia schopnosť cez e, flexibilnosť, čiže opätovne nestalosť E, pracovnej istoty. Takže ja nie som za takéto reformy. Ak chceme podľa nášho úsodku takéto reformy presadzovať, nechápem, ako a prečo by mali byť financované z koheznej politiky, opakujem posledný krát. A pokiaľ ide o tieto nástroje, ktoré by mali ísť a fondy, ktoré by mali ísť na regióny, to je v podstate ako keby facka samostnému raciu, myšlienke tohto. Pretože ak chceme zabezpečiť takéto reformy v rámci sociálno-ekonomickej kohezie, tak eh, mali by sme si to zvážiť. A teda opätovne chcem zdôrazniť, eh, že eh, spravodlivé riadenie a subsidiarita sú dva dôležité faktory. Mali by sme tak ako v minulosti sa odvolávať na celú zmluvu, nie len na článok 127, ani nie na európsky semester. Potom ešte ďalšia Ďalšie riziko nám hrozí. Členské štáty, ktoré sú menej schopné využívať eh, fondy zo štrukturálnych eh, eh, fondov, by mali tiež hm, sa venovať týmto štrukturálnym reformám. Toto sú princípy kohézie. A ešte posledná pripomienka, alebo možno žiadosť. Komisia nám spomínala nejaký príklad, ktorý hovorí o využívaní budúceho nástroja Eh, financovať eh, záruku pre minimálny príjem pre Taliansko. Toto je pre nás veľmi dôležitá vec. Avšak, ak to zrátame, 20 miliard naozaj bude rozdelených medzi 27 členských štátov, medzi všetko obyvateľstvo a toto je naozaj nástroj, ktorý sa stáva veľmi nebezpečným. Nechcem, aby komisia za tento posledný rok chcela využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii a myslím si, že aj pre nás, pre náš blahobyt by bolo dôležité, aby, toto boli, aby z toho mohli ťažiť nielen tie veľké mesta, ale aj také tie stredné, malé obce, tie najmenšie obce a, a dúfam, že aj tie malinké podniky 27 členských štátov budú mať z toho úžitok. Ďakujem. Thank you, Ms. Maletic. You ask the floor. Thank you very much. Well, I think that we all uh, agree. Ďakujem pekne za slovo, hovorí pani Malečič. Ja si myslím, že by sme mali v rámci koheznej politiky v súčasnom CPR mať určité prepojenie s európskym semestrom. To znamená, že by to bolo aj prepojenie so štruktúrálnymi reformami. A nakoľko teda členské štáty v rámci operačných programov a priorit v rámci operačných programov už majú nejaké kroky a projekty, ktoré sú venované štruktúrálnym reformám, ja si myslím, že by sme mali pristupovať rovnakým spôsobom k prioritám a k výkonnostiam, pokiaľ ide o jednotlivé priority. To znamená, tie, ktoré sa venujú štruktúrálnym reformám, by mali byť rovnako hodnotené ako tie, ktoré sa venujú inováciám, výskumu, s malým a stredným podnikom, energetike, transportu a ostatným. Pretože výkonnostná rezerva je, odmenuje dobré výkony. Ak je to skutočne tak, tak nerozumiem, prečo my zavádzame tieto novinky pre štruktúrálne reformy, pretože ak v jednej krajine e, funguje dobre táto priorita a v rámci operačného programu, ktorý je venovaný štruktúrálnym reformám v poriadku, a ak rovnaké krajiny e, majú dobré výsledky so dopravou, a je to priorita v rámci operačných programov. Treba odmeniť túto krajinu aj za túto prioritu. A, ale potrebujeme rovnaký prístup. To znamená, ak vidíme, že nám niečo chýba v rámci výkonnostnej rezervy a chceli by sme to sflexibilniť, tak mali by sme zrýchliť využívanie performačnej rezervy. Mali by sme to robiť pre všetky priority a nielen pre štruktúrálne reformy. A Ďakujem veľmi pekne. Niekto iný ešte by sa chcel vyjadriť? Dovolte mi teda objasniť už iba dve veci. Poprvé, časovanie, načasovanie, časový harmonogram. Máme výbor REGI, schválil na pléne vo februári stanovisko za výbor regionov, takže treba povedať, že ten timing a prelínanie sa s novým návrhom, pokiaľ ide o nový viacročný finančný rámec, nie je chybou komisie. Nie, ako viete, trvalo to relatívne dlho tu v parlamente, na to, aby sme sa rozhodli, že ktorý výbor sa toho zhostí. Jednoducho treba to takto povedať. A teraz musíme pracovať a nájsť rozhodnutie, to je pravda. Musíme to takisto povedať, pretože sme počuli e, rozhodnutie výboru regiónov z februára, teraz už máme 20. jún a to je jedna vec. A po druhé, takisto treba povedať, že treba zdôrazniť, že tieto že tento výbor podporuje podporné programy v rámci štruktúrálnych reforiem a my vidíme aj dôvod, prečo tu je tento program a vidíme aj výsledky, aj efekt, aj dopad a sme ohúrení tými údajmi, ktoré dostávame od služieb. Avšak otázkou zostáva predovšetkým výkonnostná rezerva a v pondelok pravdepodobne budeme hlasovať o správe, ktorá sa pripravuje tu v tomto výbore ohľadne podporných reformných programov a náš postoj je teda pozitívny. Takže konkrétna otázka a problematický spor je výkonnostná rezerva a jej využívanie teraz v tejto chvíli. Takže toto sú aj komentáre zo výboru Regi a teraz zostane slovo naši poslanci alebo panelisti, ak sa chcú vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudete prekvapení, že odmietnem to pozvanie pani Krell, aby sme stiahli komisijný návrh. My to chceme ponechať. To asi nie je nejaké veľké prekvapenie. A po druhé, chcel som pripomenúť jednu vec. Ide tu o opciu, možnosť, ktorá má poskytnúť väčšiu flexibilitu pre členské štáty. Nikto nikoho k ničomu nenúti. A ja si myslím, že flexibilitu všetci uvítame. A je pravda, že v súčasnosti členské štáty, ktoré sú najviac ochotné hovoriť o týchto možnostiach, sú napríklad Portugalsko. Ale v budúci rok možno budete v takej situácii, kde viaceré programy majú nedostatočné výsledky a členské štáty budú mať problémy, pokiaľ ide o alokáciu celkových, celkových eh, eh, využitie tejto opcie, takže preto využívame niektoré z týchto peňazí z výkonnostnej rezervy. Takže na to, aby som to skrátil, záujem je možno vyšší a o pár mesiacov uvidíme. Uh, um, issue which was raised by Lambert van Nistelrooy, it is true, uh, we have abolished the performance reserve. Keď ide o zrušenie tej uh, výkonnostnej rezervy v rámci našeho návrhu, som zdôraznil, že dnes, do poludňa som to ešte povedal, že budeme mať strednodobú revíziu v roku 2024-2025 a v rámci tejto revízie sme vyčlenili dve alokácie 26-27, čo je oveľa viac ako 6%. Je to 2x14%, to znamená 28% celkovo, čo bude naprogramované na základe tých eh, potrieb, ja som to spomenul ako prípad, ja som to spomenul ako prípad tú migračnú krízu, pretože nevieme, čo sa udeje počas takéhoto dlhého obdobia a ďalšie kritérium, čo je spomenuté aj v návrhu eh, uznesenia, nariadenia, eh, že sa budeme pozerať na ten výkon, výkonnosť, pretože výkonnosť a s tými indikátormi, ktoré tu boli spomenuté, tie jednoducho zostanú, ponechajú sa. Takže všetky tieto programy budú mať e, svoje rámce a uvidíme, kde to je a budeme vidieť, že ako regióny a štáty sa rozhodnú, pretože budú mať možnosť urobiť zmeny vo financovaní a budú mať dve celoročné alokácie. To znamená, nejde tu o výkonnostnú rezervu v klasickom význame, ale je tu možnosť odmeniť aj tie programy, ktoré možno fungujú lepšie. Pán van Miltenburg, áno, Hovoríme tu o paušáloch, o takých celkových sumách, ktoré vyplatíme a ako my ustanovíme tú sumu. Je to ťažké z dvoch dôvodov. Musíme si uvedomiť, že výkonnostná rezerva v Polsku je oveľa vyššia ako v Luxembursku, pretože alokácia 80 miliard v Luxembursku menej ako 100 miliónov eur. Ak si zoberiete 6%, tak sú to obrovské sumy na jednej strane, ale menšie na druhej strane. Ale takto to momentálne vyzerá, nemôžeme o tom nič urobiť. Možno sa to vyrieši, ale takto vyzerá tá situácia teraz. Takže čo chcem povedať, nemôžete vždy dať rovnakú odmenu, keď to tak mám povedať, za rovnaké reformy v iných krajinách, pretože tam nie je dosť veľa peňazí. Um, and the second issue is obviously it is very difficult to assess the value. Samozrejme je aj ťažké zhodnotiť hodnotu jednotlivých reforiem. Nikto to nie je schopný urobiť, pretože nikto nevie zhodnotiť nákladovosť týchto reforiem, pretože sú to aj sociálne náklady, ktoré súvisia s reformami, sú tu možno nejaké modely, ktoré sa dajú využiť, ale možno by to bolo teda ťažké, aspoň pokiaľ ide o pilotný projekt a ako to vidíme my. Členské štáty urobia návrhy a povedia, toto a toto chceme robiť a potom uvidíme. A už to potom treba len implementovať. A ako som už povedal predtým, bude tu teda dialog medzi komisiou a členskými štátmi a my sme dokonca navrhli, že by tu mal byť mechanizmus peer review, a to znamená transparentná verejná diskusia s členskými štátmi, a bude tam asi aj parlament, aby takáto diskusia bola a aby, sa, aby sme to skutočne urobili tak, ako to má byť, pokiaľ ide o typ reforiem a takisto aj pokiaľ ide o sumy, ktoré budú alokované do týchto reformných záväzkov. Nie je to až také sofistikované, ako to by mohlo byť, ale je to iba pilot. Máme sa z toho naučiť, poučiť. Možno nám ešte povie Mary niečo, pokiaľ ide o hodnotenie tých reforiem a ďalších e, možností. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže pár vecí. Čo povedal Erika, čo bolo povedané, to je pravda že iba jeden členský štát, o ktorom sa tu hovorí, pokiaľ ide o využívanie pilotného programu, to je Portugalsko, ale ja som mala informácie z viacerých členských štátov, ktoré povedali, že by možno mali záujem o takýto pilotný program, ak to bude akceptované. Pýtali sa, že ako, čo, ako rýchlo môžu začať ten pilotný projekt. Takže je to dôležité, pretože čo sme sa naučili z toho podporného programu pre štruktúrálne reformy, bolo to, že členské štáty, ktoré boli zaangažované do toho, prípadu, prípravného, do tej prípravnej fázy boli rýchlejšie, keď hovoríme o otázke plnej aktivácie programu. Takže členské štáty už vidia, že by mohli sa zamýšľať nad tými štruktúrálnymi reformami, ktoré by navrhli v budúcnosti. Takže ja by som nepovedala, že sa to týka iba jednej krajiny. A chcela by som takisto sa venovať ďalšej otázke, pretože že sa to spomína, keď hovoríme o kohezii a európskom semestri. Ja si myslím, že my sme sa všetci naučili počas finančnej krízy, že finančná kríza, keď dopadne, môže mať efekt na celé hospodárstvo a nie len na finančný sektor hospodárstva. Takže kohézia môže byť postihnutá aj krízou a preto ak nebudeme realizovať štruktúrálne reformy, tak bude to pokračovať aj v budúcnosti. Takže ja by som teraz to neoznačovala takým rozdielom medzi koheznou reformou a štruktúrálnymi reformami. Ja si myslím, že to je súčasť toho istého a pre mňa to je veľmi dôležitá vec, na ktorú nesmieme zabúdať. A na záver, pokiaľ ide o množstvo, ktoré vyplácame, tak ako to povedal Erik, je to skutočne ťažká vec. My eh, nedávame nejakú cenovku na tie reformy. My nehovoríme o tom, že koľko tie reformy budú stať, eh, pretože veľkosť finančných príspevkov to je určitý stimul finančný. Nemôže to vychádzať z toho, koľko to bude stať. V niektorých členských štátoch je možno potreba, aby sa urobili reformy, ktoré nestoja teda až toľko, ale ten stimul, aby sa to realizovalo, tam teda nie. Takže funguje to na tých stimuloch a nie na tých nákladoch tej reformy ako takej. Ako povedala Erik, nemôžeme povedať, že tá istá reforma bude stať to isté v každom členskom štáte, pretože to nie je tak. V niektorých členských štátoch je to veľký faktor, v iných zase menej. A pokiaľ ide o to, ako sa budú alokovať, vyčlenovať prostriedky, áno, budeme využívať hodnotenie e, prostredníctvom peer review a expertami na to, aby sa tie reformy hodnotili, aby sa povedalo, či tie reformy skutočne povedú k tomu, čomu majú, či tá, či ona reforma bude úspešná, alebo aké sú očakávané efekty týchto reforiem. Máme teda veľa práce. Preto sa tešíme na pilotné projekty a uvidíme, ako to funguje predtým, než sa pustíme do E, vytvárania tých podporných programov. A tie hodnotiace kritériá sú ukotvené v návrhu pre podporné programy reforiem. Budeme využívať rovnaké podobné hodnotiace kritéria pre hodnotenie záväzkov, záväzkov reforiem, reformných v rámci toho pilotného programu, takže uvidíme, či to je dôležitá reforma pre hospodárstvo ako také, či to bude mať nejaký konkrétny dopad na celé hospodárstvo, či to bude mať dopad iba na časť hospodárstva, alebo či to bude mať dlhodobý efekt, či to zmení veľa v rámci vývinu do budúcna, či to zlepší tú odolnosť hospodárskú toho hospodárstva. Takže všetky tieto veci budú prvkami, ktoré treba zobrať do úvahy. či už hovoríme o jednom členskom štáte, ktorý predloží jednu reformu alebo predloží viacero reforiem zároveň na to, aby získali finančné stimuly. Takže toto sú všetko veci, na ktorých my tu pracujeme a je to veľmi dôležité na to, aby tieto informácie boli k dispozícii z tých pilotných programov zo strany členských štátov, pretože iba, tí, iba tak, že to budeme robiť, zistíme, ako sa to dá zlepšiť a aby to bolo v najlepšej podobe do budúcna. Ďakujem pekne. Ešte z ďalších panelistov sa chce niekto vyjadriť? Nie. Áno, nech sa páči, spomínalo sa tu Portugalsko. Ďakujem pekne. Tento pilotný program, ako viete, prichádza v čase, keď tu máme štruktúrálne problémy a máme tieto problémy už dlhší čas a treba zaangažovať aj občanov a teda tu ide o Portugalsko, ale o konkrétna otázka z mojej strany. Ako to teda má byť distribuované? Tie peniaze z tohoto fondu, pokiaľ ide o štruktúrálne reformy. Podľa akých kritérií? V niektorých prípadoch je to skutočne tak, že krajiny museli zažívať veľké škrty a istým spôsobom predsa len potrebujú podporu pre tie reformy a v Portugalsku to bude mať istotne veľký dopad tento pilotný projekt, takže v Portugalsku to bude skutočne kľúčové a preto je dôležité, aby sme o tomto probléme hovorili viac, pretože ja sa obávam, že v našom prípade, to znamená v prípade Portugalska, to je možno jediný prípad, ktorý je takto situovaný a funguje tam ten pilotný projekt, tak ja sa obja, obávam, že my sme jednou z tých krajín, ktorá je najviac postihnutá krízou a nemali sme možnosť realizovať reformy. To znamená, 2012-2014 to boli najťažšie roky v Portugalsku a preto by bolo dôležité, aby sme o tom hovorili trochu viac. Istotne to je spojené s veľkými ťažkosťami, povedala to aj Konstanca, otázka štruktúrálnych reforiem. Ale treba takisto sa pozrieť, že aké teda boli dôvody. Aké je tu prepojenie medzi tou koheznou politikou a reformami. Nech sa páči. Iba krátka otázka pre Európsky súdny dvor, pre Európsky dvor auditorov mohli by reagovať na moju otázku, ako hodnotia to hodnotenie Európskej komisie ohľadne sumy a zodpovednosti, pretože to je kľúčová práca pre vás, berúc do úvahy, že ja uprednostním, ak by tento návrh bol predložený a možno jedného dňa by sa to stalo realitou. Ja by som chcel, aby sme sa vyhli takej situácii, kde o pár rokov zasa vy zašlete kritickú správu a poviete, že sme nezobrali do úvahy celú paletu týchto otázok. Takže čo si myslíte o tom, čo povedala komisia. Páni, môžete reagovať, ak chcete, alebo ak prednostňujete, môžeme vám zaslať písomnú verziu tejto otázky. Answer us. How do you prefer? I probably prefer the letter. Ja by som asi uprednostňoval ten list, možno v stručnosti teraz, krátkosti bolo by dobre pozrieť sa na to, ako to teda vyzerá, ako sú teda definované tie sumy, to je teda veľká otázka. Otázka je, ako definujete milníky a ciele, že či je to merateľné, alebo či to je skôr niečo, čo treba posúdiť a, potom akým spôsobom sa teda vyvodia závery ohľadne toho, že sa to dá podporiť. Ak komisia nesúhlasí na národnej reforme, čo to potom má v rámci tej diskusie znamenať a potom dvor auditorov príde a bude reagovať na tie národné reformy? Ale môžeme na to reagovať písomne. Yes, uh, we will write letter with, with the questions uh, because... Takže napíšeme list s otázkami, pretože pán Spiridon Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο, αλλά νομίζω πρέπει να τονίσουμε... Takže ja som sa nechcel vyjadriť, ale teraz musím povedať niekoľko vecí po tom, čo bolo povedané, pretože to bola veľmi odborná diskusia. My všetci chceme reformy, to je jasné. Nevyhnutnosť reforiem je nesporná, ale ja už dlhé roky na komunálnej, regionálnej úrovni a v štátnych službách mojej krajiny, ktorá pôsobím a myslím si, že tie reformy sú skôr otázkou politickej vôle e, dotyčnej vlády a nie koheznej politiky. Ide o e, e, tú správu, ktorá má viacero vrstiev, no a potom máme problém, že <clears throat> sa sťahujú teraz sa vlastne sťahujú finančné prostriedky z koheznej politiky. Pán Juncker povedal, že Európa sa nachádza v existenciálnej kríze my sme sa v Atenách snažili analyzovať, čo je za touto krízou, ale je tu možnosť, že Európska únia by e, tam nasadila protiváhu, konkrétne politickú súdržnosť, politickú kohéziu. To je jediná možná protiváha, ktorou, ktorú máme k dispozícii. Teraz e, máme pred sebou Brexit. Tam klesnú čiastky, pokiaľ ide o výskum a ďalšie oblasti. Vieme, aké sú to čiastky, potom tu budú ďalšie škrty v rozpočte. Čiže tie rozdielne oblasti sú tam dotknuté a potom tu máme aj zníženie v rámci koheznej politiky. Podľa mňa je nebezpečné robiť tu škrty Nedávno som bol e, autorom stanoviska v oblasti dopravy. Môžem vám povedať, že nemôže byť reč o zjednotenej Európe v tejto súvislosti. Ak v Maďarsku napríklad vodič dodávky dostane desatinu toho, čo dostane šofer v Belgicku, tu nemôžno hovoriť o kohézii, to je obrovský problém v Európskej únie, únii. A samozrejme, to nie je len technický problém. Ďakujem. Nebudeme začínať celú diskusiu o novej koheznej politike. Zameriavame sa na našu diskusiu. Myslím, že na dnes to stačí, takže ďakujem. Takže tu by sme zastavili diskusiu. Máme niekoľko možností. Budeme to diskutovať medzi spravodajcami a správnou službou parlamentu, akým spôsobom postupovať v budúcnosti, keď e, teda máme toto stanovisko e, výboru REGI. Ďakujem veľmi pekne, to bol posledný bod. Dovolte mi len teda, teda by som požiadala o dve minúty a predsednička dáva slovo tlmočníkom, aby zopakovali e, svoj odkaz obidvom členom, teda všetkým členom výboru REGI a našim hostom. No a potom by som uzavrela dnešnú schôzu. Takže nech sa páči, dámy a páni. Ďakujeme pekne. Tlmočníci si dovolujú vás informovať, že bola vyhlásená štrajková pohotovosť, pretože sa narušilo kolektívne vyjednávanie o pracovných podmienkach tlmočníkov. Vstupujeme do 3. týždňa, napriek mnohým ústupkom z našej strany manažment nevinul žiadne úsilie na vyriešenie konfliktu. Vo viacerých kabinách tejto schôdzi boli, sú predmetom tlmočníci rekvizícia a nemôžu tlmočenie prerušiť. Považujeme to za porušenie ich práva na štrajk a za diskrimináciu niektorých jazykov a tým aj poslancov. Z dôvodu solidarity s nimi preto pôvodne plánované prerušenie tlmočenia neprebehne. Zároveň vám spolutovaním oznamujeme, že po oficiálne stanovenom konci schôdze, teda po 18.30, už nebudeme pokračovať v tlmočení. Ďakujeme veľmi pekne. Thank you. This was the message uh, from the Dobre, takže to bol e, odkaz e, od tlmočníkov. Okay. It's very clear, we support them. Čiže e, predsednička hovorí láskavo, že podporuje tlmočníkov. Ďakujem, uzatváram zasadnutie a pokračujeme zasadnutím koordinátorov. Naše ďalšie zasadnutie sa uskutoční v pondelok 25. mimoriadne zasadnutie a teda zašleme vám k tomu eh, osobitné, osobitný e-mail. Ďakujem.